So, ladies and gentlemen, are we ready? Dámy a páni, sme pripravení začať? Snáď áno. Ďalší bod na programe je výmena názorov s pánom Petrom Melvin, ktorý zastupuje organizáciu ESPON. Tu ide o presadzovanie európskej územnej dimenzie tým, že sa poskytuje poznanie, um, ehm, presunia taktiež e, podrobnosti z politickej oblasti. V tomto kontexte ESPON mal vypracovať e, územnú víziu mm, až do roka 2050, aby sme mohli vyvinúť dlhodobý odhad e, vývoja územnej spolupráce do roku 2050, tak aby sme aj my pri našich rozhodnutiach mohli e, príjmať také rozhodnutia, ktoré budú mať dlhodobé pozitívne dopady na naše regióny a mesta. Dnes budeme diskutovať o výsledkoch e, tejto práce Esponu. Dám slovo pánovi Melbimu, aby nám predniesol svoju prezentáciu a potom bude priestor diskutovať, klásť otázky. Dúfam, že pán Melby bude ochotný odpovedať na naše otázky. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj vášmu výboru za to, že e, ste nás pozvali na túto schôdzu, aby sme vás mohli informovať e, o podľa mňa dosť zaujímavej štúdii a tiež o výsledkoch. Povedal by som, že išlo o dosť zložitý projekt, je veľmi ťažké uvedomiť si, že sa snažíme odhadovať vývoj situácie tak ďaleko do budúcnosti, a dokonca vypracovať nejakú víziu. Viem, že váš výbor má záujem aj o dlhodobú a strategickú budúcnosť európskeho územia, teda možno vás bude tento projekt zaujímať najviac. Aspoň teda dúfam, pokúsim sa priblížiť vám podrobnosti, aspoň niektoré základné z štúdie. neskôr v krátkosti, e, krátkosti k tomu, ako to celé začalo. Ide o jeden z projektov na základe programu ESPON. Bol zadefinovaný a bol schválený a taktiež požiadavka vznikla e, z, zo strany krajín, ktoré stoja za programom ESPON v roku 2013. Konkrétne ide o 31 krajín, pretože Chorvátsko vtedy nebolo súčasťou EÚ, keď sa predkladala táto požiadavka. Táto požiadavka však zahrňala to, aby sme sa pozreli do budúcna, aby sme sa snažili vytvoriť eh, nejaké možné scenáre vývoja na územnej úrovni. Všetci totiž sme si boli už tedy vedomi, že Európa bude čeliť veľkým výzvom, aj keď sme ešte netušili, čo všetko zo sebou preniesie táto utečenecká kríza. A mnoho z týchto víziev má vplyv aj na to, ako sa európske územie mení, aká je rovnováha v Európe v tejto oblasti. A v tomto kontexte sme boli požiadaní vytvoriť referenčný rámec pre ďalší rozvoj. Ten by sa potom mohol v ideálnom prípade využiť e, pre politické rozhodnutia, ale taktiež e, pri rôznych sektorálnych e, politických rozhodnutiach a pri takýchto dlhodobých štúdiách, víziách je vždy potrebný aj akýsi akčný plán a akási cesta odporúčania, aké politické rozhodnutia by sa mali prijímať. Teda aj toto sme brali do úvahy pri vypracovaní tohto projektu. Tento projekt sme predložili, ja sa vám pokúsim priblížiť eh, tie hlavné body, ktoré vyplynuli z tohto nášho úsilia, ale celá myšlienka, ktorá súvisí s zamýšľaním sa nad dlhodobou budúcnosťou, si získala záujem aj zo strany členských štátov, aspoň niektorých. 26. a 27. novembra totiž prebehne neformálne ministerské stretnutie v Luxemburgu ako súčasť predsedníctva. Už sme e, zaznamenali prípravnú fázu, čoraz viac krajín žiada o tento zložitý krok, aby sa vytvorila táto vízia. Vízia vždy má veľmi výrazný politický nádych a vyžaduje si veľkú mieru dialógu a účasti. Ešte teda budeme musieť vyhodnotiť, e, nakoľko sa ukončenie luxemburského predsedníctva podpíše pod dlhodobejším odkladom e, tohto projektu, ale náš konkrétny projekt na úvod môžem povedať, že sme si náročky zvolili klasické metódy plánovania. Rozhodli sme sa to znázorniť takýmto grafom. Prvým krokom pri takýchto víziách je vyhodnotiť aktuálnu situáciu, vytvoriť eh, akýsi základný postup vývoja ten zrejme poznáte a síce, že sa veci nemenia, že sa zachová politický mix v aktuálnom stave a že zmeny budú prebiehať popri ňom. To bol teda taký referenčný bod pre celý projekt. V tomto prípade sme potom rozvinuli tri alternatívne územné scenáre. Zvorazňujeme, že išlo územné scenáre, pretože to znázorňuje možné vývoje do budúcna, ktoré by mohli mať podporu zo strany investícií, e, politických rozhodnutí a tak ďalej. A tým by sa mohla vytvoriť akási štruktúra na európskom území. O chvíľku to podložím aj konkrétnymi obrázkami. Takže prvá vlast sa týkala podpory mestských oblastí. Aj štúdie OSD hovoria o rôznych e, sprievodných e, javoch e, takýchto mm, konkrétnych podporných opatrení. Ďalej druhá oblasť sa týka podpory výlučne mestských oblastí a tretia oblasť sa týka podpory malých a stredných miest a vidieckých oblastí, prípadne regióny, ktoré zaostávajú keď sa pozeráme teda na tento obrazec, je to na tvar akéhosi šarkana. A tento šarkan je priestorom, do ktorého vkladáme túto víziu. Táto vízia sa potom môže presúvať buď smerom k mestským oblastiam, aglomeráciám, alebo k mestským sieťam, alebo k regiónom. A piatý krok potom v tomto zozname metód je vytvoriť akúsi cestu pretože keď máme túto víziu, musíme ju spojiť s konkrétnymi krokmi, politickými rozhodnutiami a tak ďalej, ktoré by sa mali prijať, aby sa potom táto vízia naplnila. Toľko teda na úvod. E, teraz prejdeme k, tri, k trom jednotlivým územným variantom. Najskôr ten základný variant – Všetko to, čo tu prezentujem, je výsledkom nadnárodných tímov, ktoré dostali takéto zadanie. Okrem iného, tam boli aj uznávaní odborníci na ekonometriu, e, tí vykonali tie merania, teda nie je tu len o kvalitatívne výsledky, ale aj e, množstvo kvantitatívnych aspektov. Keď sa pozrieme na ten základný variant, ako by sa Európa rozvíjala ďalej v tom kontexte politických rozhodnutí, ktoré platia súčasne HDP, eh, každoročne by ráslo zhruba 1,9 ale keď sa pozeráme na celé územie, ešte stále je tu zhruba 44 regiónov s rastom menej ako 1 v období do roku 2030. Teda nepodarí eh, sa tým nejako vyčistiť situáciu nevytvorí sa veľká miera konverzie, ak by sa aktuálny stav zachoval. Prvý z tých územných variantov ide tu o akúsi hypotézu, je tu mnoho rôznych predpokladov, ktorými je podložený tento variant. Nemám často rozvádzať do podrobností, ale podstatné je, že sme sa snažili zdôrazniť že to, ako investujeme, ako podporujeme územný rozvoj, napríklad politickými rozhodnutiami, aby tých 76 mm, metropol, tých aglomerácií v Európe a malo prioritu, aby sme podporovali eh, výskum a vývoj, taktiež eh, veľké infraštruktúrne siete na dlhé vzdialenosti a taktiež globálne trasy aby boli lepšie prepojené tie najväčšie mestá, aby sa zvyšila aj konkurenceschopnosť na globálnom trhu. Takýto variant bude mať um, územnú stopu, čo sa znázorňuje eh, na tej mapke vľavo. Ak sa teda uplatní takýto prístup v budúcom vnímaní európskeho územia e, dopad by bol takýto. Ďalej, druhý variant po tomto metropolitnom sa zameriava na prepojenie miest. Tu sú investície a podpora e, zamerených na 261 miest a tie opäť e, vytvárajú tiež územnú stopu, čo ako znázorňuje e, mapka, je o niečo vyváženejšie. Zahrňa to mnoho rôznych kútov Európy, čo sa týka podpory pozitívneho rozvoja aj v týchto regiónoch. Ďalej, tretí variant sa zameriava na e, stredné a menšie mestá a, územ, a vidiecké oblasti. Aj tu je ďalší posun e, k integrácii a k lepšiemu obsiahnutiu aj tých najvzdelenejších regiónov. Isté, že cieľom je uvedomiť si, aké sú rozdiely medzi týmito rôznymi troma variantmi. Vychádzali sme z dvoch časových e, výhľadov, jednak do roku 2030 a potom do roku 2050. Keď sa pozeráme na časový horizont do roku 2030, tu sa dá povedať, že keď si porovnáme tieto tri varianty, v tomto projekte sa ukazuje, že variant, ktorý podporuje metropolitné regióny, tieto veľkomestá a ďalej je ten druhý variant, ktorý sa zameriava na prepojenie miest – Tieto dva vytvárajú zhruba rovnakú mieru hospodárskeho rozvoja, pričom ten tretí scenár o niečo viac zaostáva. Taktiež vidíme, že keď sa pozeráme na územnú stopu, e, tento variant B prináša najvyššiu mieru konkurenceschopnosti a územnej súdržnosti. Na mapke však nie je znázornené, že divergencie hľadiska regiónov by sa podarilo znižiť len veľmi minimálne v tomto období do roku 2030. Potom e, je tu však veľmi pre vás zaujímavý záver podľa mňa, keď sa pozeráme na dlhodobejšie výsledky tohto projektu a síce, že hospodársky rast nebude nejako významne ovplyvnený presadzovaním e, ktoréhokoľvek z týchto troch územných e, variantov do roku 2050. A toto dokazuje, že je tu veľký manevrovací priestor um, pre zákonodarcov, pretože to znamená, že sa tým nejako nepoškodí hospodárska uh, konkurencieschopnosť Európy, ak sa uprednostní akýkoľvek z týchto variantov. A akákoľvek snaha o rovnováhu bude rozhodne um, pozitívna. Myslím, že teda toto je jedno z hlavných posolstiev celého tohto projektu a síce, že je tu možnosť postupovať takto a tiež to možno trošku spochybňuje závery niektorých štúdií, napríklad aj z pera OECD, a síce, že prístup, ktorý podporuje len aglomerácie, veľkomestá, že to bude najprospešnejšie pre Európu, to je možno pravda, ale nie je to absolútna pravda. A ak by sme boli o niečo menej konzekventní e, v takomto prístupe, tak ten hospodársky rast by nebol e, o nič výrazne nižší. Ehm, čo sa týka hospodárskych dopadov, je tu možnosť e, vývoja. Pokúšame sa vám priblížiť, akým spôsobom by sa tento vývoj mohol uberať. Vidíme, že teraz sa tak koncentruje na isté časti Európy, Avšak e, ak by sa uprednostnil jeden z týchto variantov, keď sa pozrieme na roky 2030 až 2050, teda na tieto horizonty, a keď si uvedomíme, ako sa bude rozvíjať spolupráca a vzťahy medzi Európou a jej susedstvom, tak sa to prejaví Toto všetko potom vedie k vytvoreniu platformy pre túto víziu. Táto vízia teda vznikla na základe týchto troch eh, variantov, aby sa táto vízia znazrnila niekde na tom Šarkanovi, o ktorom som hovoril na úvod. Výsledkom je akési hlavné smerovanie tejto vízie a síce, aby Európa bola otvorená a policentrická. Otvorená v tom zmysle, že ju chceme prepojiť so zvyškom sveta. Toto je jedna z hlavných víziev v súčasnosti, aby Európa nezaostávala v rozvoji oproti zvyšku sveta, aby sa nadalej považovala za veľmoc v globálnom meradle, taktiež podpora e, rozvoja aj s regiónom susedných krajín. to súvisí aj s rozšírením územného kontextu a súvisí to s koncentráciou politických e, krokov a ten policentrický e, prístup znamená podporu vyváženejších štruktúr, samozrejme berúc do úvahy, že to pravdepodobne nebude mať žiadne negatívne, ale dokonca bude mať pozitívne vplyvy na hospodársky rozvoj tým, že sa využije ešte o mnoho väčší potenciál práve takouto kombináciou politických prístupov. Vo všetkých týchto jednotlivých cieľoch sú aj potom podrobnejšie pod oblasti, Nemám tu teraz čas prechádzať to všetko podrobne, ale možno Mm. keď si vezmeme aspekty globálneho prepojovania, prepájania Európy z územného hľadiska, ak by sa otvorili európske trhy, to by malo pozitívne vplyvy taktiež zvyšovanie účinnosti, efektívnosti z hľadiska prepojenia, ale aj z hľadiska dopravy, aj osob, aj tovarov. Takisto tu máme vzťah e, k transeurópskej elektrickej sieti a obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Toto všetko je jedným z tých miernych cieľov v rámci tohto cieľa. Tá rovnováha, tu ide o to podporovať e, sekundárne mesta, regióny ako motory rastu, ako sa im hovorí. A v zátvorkách chcem povedať, že vo viacerých krajinách boli to tieto sekundárne mesta, ktoré mali najvyšší rast. Toto sa možno zastavilo krízou v roku 2008, ale rozhodne je tu príležitosť, ktorá ešte pretrváva. Potom funkčné mestské oblasti je potrebné e, veľmi prihľadať na to, akým spôsobom sa rozvíjajú mesta, inkluzívny prístup, ktorý bol zdôraznený aj situáciou ohľadom utečencov, ale treba ich aj urobiť príťažlivými a treba si uvedomovať, že budúca generácia možno budú, bude mať iné preferencie a iný postoj k mestám, než ako ten, ktorý poznáme v súčasnosti. A toto všetko musí byť zohľadnené v e, tejto dlhodobej perspektíve do roku 2050 50, predposledná priesvitka, chcem vám ukázať, akým spôsobom môžeme prezentovať územnú budúcnosť pre Európu tomto budúcnosti. Keď sa pozriete na ľavú stranu, tak e, sú tu stratégie a dlhodobé plány, taká sieť týchto plánov, ktoré sú k dispozícii pre Európu. No a na základe toho si môžete urobiť prehľad. A keď poviete, že je tu teraz e, politická príležitosť pohnúť sa smerom k európskejšiemu rozmeru, tak je to niečo, ako vidíme na pravej strane, možno nie presne toto, to záleží od politických volieb a priorít, ale je potrebné mať mapu, e, kde budete prezentovať Európu z dlhodobého hľadiska a potom sa dá použiť ako referenčný rámec pre viacero politických oblastí nie len tie fyzické, ale aj pre mnoho ďalších, ktoré súvisia s vytváraním atraktívnych miest. To je všetko, čo som chcel povedať na úvod. E, mám so sebou tri dokumenty a jeden z nich je kľúčovým dokumentom. To je ten, ktorý je naľavo, vytlačený dokument, ktorý uvádza kľúčové aspekty ako aj argumenty v súvislosti s tým, prečo bola rozvinutá takáto územná vízia a prečo je to potrebné. Potom sú tu dva ďalšie dokumenty v strede a vpravo. To je pre tých z vás, ktorí e, by chceli vedieť viac o predpokladoch a o logike a o myslení za e, týmito scenármi tými troma územnými scenármi, ktoré som predložil, prezentoval. Tieto by mali byť k dispozícii. Možno sa neujde kópia každému, ale sú tu a ešte samozrejme môžeme zabezpečiť aj viac, ak to bude potrebné. Takže toto je všetko v rámci mojej prezentácie. Dúfam, že som vzbudil záujem o tento projekt. Zdá sa, že je to inšpiratívne pre členské štáty momentálne. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Áno, je pravda, že máme kópie. Dúfam, že pre všetkých členov tohto výboru, ak budeme potrebovať viac, tak sa to vyrieši. Takže ďakujem veľmi pekne, kolegovia. teraz máte slovo pre prípadné otázky, komentáre. Nech sa páči, pán Vandisor. Ďakujem veľmi pekne za e, e, túto prezentáciu. Otvorili ste nám oči, ale je to v podstate niečo, čo otvára oči, pokiaľ ide o príležitosti pre rôzne voľby. Či si zvolíme ten mestský rozmer alebo zmiešaný rozmer. Uh, ani jedna voľba nie je v podstate negatívna pre tú šilnú časť Európy. Je to veľmi vyvážené, čo je prekvapivé, pretože v tomto štádiu ide o tie metropoly, tie väčšie mesta, ktoré väčšinou vedú v rozvoji, ale tu to tak nevyplýva. Je to zaujímavé vidieť, že je možné viesť túto diskusiu, záleží od národných štátov, či sa z toho stane jedna vízia. Dokonca aj e, s postojom pána Camerona. Takže takáto je súčasná situácia. Ale keďže sme výbor pre regionálny rozvoj, tak sme videli, že počas uplynulých rokov krízy dochádza k nerovnej účasti e, v ekonomike a v ekonomicko-územných aspektoch. Je potrebná lepšia rovnováha. Takže ktoré z typov by boli lepšie pre územné, územnú rovnováhu v Európe? Ekonomicky a z hľadiska tých čísel nie je tam jedna opcia, ktorá by bola lepšia, ale keď sa pozrieme na naše všeobecné ciele v koheznej politike, v politike súdržnosti, aby sme zabezpečili vyváženú Európu, aby sme umožnili e, vysporiadať sa v budúcnosti e, v globálnej ekonomike, tak sa pýtam, že ktorý z tých scenárov by bol priaznivejší. Takže toto je moja hlavná otázka. No a to, čo sme si vypočuli na stretnutiach rady, je tu zvyšujúci sa záujem predovšetkým v tých územných aspektoch. Treba to zvážiť v súvislosti s dopravou a všetkými ďalšími e, príslušnými opatreniami a otázka by bola, Odkiaľ predkladáte tieto typy výsledkov? Kde v komisii sa to zohľadňuje? Na ktorej úrovni robíte e, cesty po krajinách? Alebo akým spôsobom sa tá informácia šíri a používa? Kde ktorí ľudia budú v budúcnosti o tomto informovaní, pretože to je strašne veľa, čo sa až tak nevyužíva. Čiže akým spôsobom to budete komunikovať politickým orgánom štátov, miest a únie. Ďakujem, pán Albricht. Máte slovo. Je to zaujímavé a mali by sme si to dôkladne prečítať a analyzovať. V podstate je to v súlade mm, s budúcnosťou, s diskusiou o budúc, politiky e, súdržnosti, budúcnosti politiky súdržnosti. A keď si zoberieme tieto tri scenáre, e, pokiaľ ide o veľké metropoly a regióny, tak všetky tri tieto scenáre zdôrazňujú úlohu miest. A to je veľmi zaujímavé. Dokonca aj tie tzv. E, regióny, aj tu v podstate ide o stredne veľké mesta. Takže prvá otázka je, znamená to, že si myslíte, že celá regionálna politika súdržnosti, či ju chceme alebo nie, niektorí z nás ju chcú, ale či sa nám to páči alebo nie, či to bude oveľa viac koncentrované na e, rozvoj e, v mestách, v rôznych druhoch miest, hlavné mesta, veľké mesta. Takže ak je to pravda, tak to znamená, že v podstate Európska únia potrebuje to, čo stále opakujeme, potrebuje mestskú politiku, pretože regionálna politika sa stále viac v podstate transformuje do problematiky miest. Druhá E, otázka sa týka nad, nad 2, nad 3 a tak ďalej. Hlavná úroveň agregácie údajov a klasifikácie regionov e, to prebieha na úrovni NAC 2. A HDP je jediným kritériom. Keď sa pozriem na tieto tri scenáre, tak na prvý pohľad e, si myslím, že najlepší, najrealizovateľnejší scenár je B to sa týka NAC 2. Čiže to znamená, NAC 3 je takisto zaujímavé, ale v podstate najzaujímavejší pre budúcnosť z tohto hľadiska je NAC 2. Znamená to, že e, v budúcnosti e, diskusia v komisii bude prebiehať na úrovni NAC 2, no a hlavné mesta NAC 2 toto je tá úroveň, ktorá je najpriaznivejšia pre politiku budúcnosti, alebo sa to prenesie do nad 3, nad 4 a tak ďalej, pretože otázka o územnej súdržnosti, akým spôsobom to môžeme pretlmočiť, túto územnú súdržnosť, je to zaujímavé, pretože na základe toho, čo sme videli, sa zdá, že NAC tu nie je business as usual. Uh, to je úroveň, ktorá je tá najvhodnejšia. To je prvá otázka. Druhá, prvá otázka je o mestskej a regionálnej politike a druhá otázka sa týka nás. Pani Bresel. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Iba jedna pripomienka a potom bude nasledovať otázka. čo sa týka propagácie miest, o ktorých teraz hovoril kolega. Mne sa zdá, že tu existuje schéma, ktorá je monocentrická okolo hlavných miest. Je to schéma, ktoré v niektorých prípadoch, napríklad v prípade Francúzska, je zodpovedajúca, avšak Mm, nekorešponduje absolútne e, s rozvojom e, v mojej zemi. Celý talianský rozvoj s výnimkou môjho regiónu, Piedmontu, tá je iná, e, pretože tam ten rozvoj miest, ktoré sú okolo Milána, zodpovedá aj celoštátnemu rozvoju a zdá sa, že táto schéma nebude roz, zodpovedať e, rozvoj krajiny v budúcnosti. Pretože Taliansko je krajinou, ktorá sa sústreďuje okolo rozvoja vo viacerých centrách, nielen okolo hlavného mesta. Mne sa zdá, že takýto obráz je schéma, ktorá sa koncentruje predovšetkým na hlavné mesta a prostredníctvom Eh, tejto eh, schémy. To konvenuje predovšetkým eh, pre hlavné mesta, ktoré na seba koncentrujú celý ekonomický výkon a v podstate takýmto spôsobom podporujú aj ekonomické rozdiely v rámci krajiny v podstate by mali konvergovať štáty ako také, avšak potom by sme sa mali pozrieť aj na vnútornú situáciu v jednotlivých štátoch. Takže podľa mňa by sa mali tu e, odprezentovať určité alternatívy k urbanému e, e, rozvoju, tak aby sme mali k dispozícii rozvoj, ktorý funguje na schéme policentrickosti, namiesto toho, aby sme fungovali iba na jednom hlavnom mieste. Meste. druhá pripomienka. V Európe rozvíjame v súčasnosti makroregionálne stratégie. Tie podľa mňa zodpovedajú systému teritoriálnej reorganizácii v Európe, ktorá vychádza z princípu, ktorý má byť e, vzostupný, čiže z dola nahor. Čiže tieto makroregióny sa nejakým spôsobom vyberajú a vytvárajú. Ja dúfam, že ESPON by toto mal zobrať do úvahy, pretože princíp teritoriálnej e, kohézie podľa Lisabonskej zmluvy nás nutí do lepšej e, spolupráce, ktorá je cezhraničná a ktorá e, vytvára logiku, ktorú, ktoré, ktorá bere e, do úvahy e, rozličné prírodzené e, bariéry, ktoré sú aj prírodného charakteru, ako sú napríklad hory alebo rieky. A práve táto regionálna spolupráca sa pretavuje do konkrétnych stratégií. Takže je to veľmi dôležité pre budúci rozvoj a myslím si, že toto by sme mali zobrať do úvahy, pretože sa naozaj mení geografia spolupráce e, tak teritoriálnej, ako aj hospodárskej na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pani Vana. Máte slovo. Ďakujem pekne za prezentáciu a za vynikajúce rozsiahle podklady. Mám otázku ohľadom metodiky, respektíve k tým ukazovateľom, z ktorých to vychádza. Používate pre vaše scenáre ako hlavný ukazovateľ pre socioekonomický rozvoj, tak ako je to bežné HDP, teda hrubý domáci produkt, alebo zachádzate vo vašich konceptoch pre sociálno-ekonomický rozvoj ďalej, tak ako to rozvíja komisia a ďalší think tanks vo forme GDP a, a viac, teda ukazovateľa aj pre regionálny rozvoj, distribučné otázky, otázky e, e, životného prostredia, vzdelávania a tak ďalej aby sme tam e, zohľadnili taký širší pojem. Myslím, že práve inštitút ako ENSPON by bol veľmi užitočný pretože je tu materiál aj v tomto smere, teda e, vypracovanie nových ukazovateľov a chcela by som sa opýtať, či pracujete aj na tomto. Ďakujem. Ďakujem. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Dovolíte mne ako členke e, výboru REGI položiť otázku. Teraz hovorím, teraz budem hovorím, hovoriť po bulharsky. Chcela by som e, sa opýtať, do akej miery vízia územného rozvoja e, v jednotlivých scenárov, ktoré ste popísali, do, do akej miery to korešponduje e, s tým programovacím obdobím, v ktorom sa nachádzame 2014 až 2020. Myslíte si, že scenáre, o ktorých ste nám povedali, boli použité, keď boli e, podpísané operačné, keď boli schválené operačné programy a boli podpísané dohody o partnerstve? Pýtam sa, keďže ja zastupujem krajinu, ktorá sa snaží udržať si policentrický rozvoj na svojom území. Ale investície koheznej politiky nás v podstate tlačia smerom k takému nepríliš priaznivému modelu a to by bolo mať tri alebo štyri e, centrá rozvoja na území krajiny a ignorovať e, možnosti a príležitosti, ktoré poskytujú ďalšie oblasti alebo menšie mesta. Tieto menšie oblasti alebo menšie centrá sú dôležité pre vlastné regióny, ale nepredstavujú prioritu politiky súdržnosti, ktorá sa implementuje a ktorá sa prijíma a E, ktorá je účinná do roku 2020. Čiže keď budeme naďalej diskutovať o týchto hypotézach alebo scenároch, budeme schopní prekonať tieto nedostatky do budúceho obdobia, čiže do obdobia po roku 2020. A myslíte si, že budeme schopní pripraviť e, taký balík e, politiky súdržnosti, ktorý by umožnil členským štátom vybrať si, samozrejme v závislosti od politických volieb, Európskej únie, aby boli e, zvolené aj policentrické riešenia a nie e, tie centrá. To myslím, že bola posledná otázka, pretože nevidím, že by sa ešte niekto iný, ale vidím, áno, pán Rose. Prepačte, máte slovo. Ďakujem. Prepačte, že sa ešte raz vyjadrujem a že sa hlásim k slovu po vás, ale chcel by som uviesť príklad z mojej krajiny. My patríme e, medzi kohezné krajiny a tu ide o rôzne ťažiská, respektíve koncentráciu na druhej strane. Ja si myslím, že oblasti, ktoré sa e, rozvinuli najlepšie, to boli tie, ktoré sa e, rozhodli pre rôzne e, ťažiska z hľadiska rozvoja. A tam, kde sa vsadilo iba na mesta, tam to bolo tak, že inde nedošlo k žiadnemu rozvoju. Preto moja otázka na vás. Tento model policentrického rozvoja, ktorý ste prezentovali, má samozrejme mimoriadne výhody eh, v neposlednom rade, čo sa týka rozvoja územia. Malo by to byť ťažisko tohto modela, modelu eh, oproti pôvodnému modelu koncentrácie. Ďakujem. No. A... Ďakujem. Niekto iný sa hlási o slovo. Chcela by som pripomenúť, že máme tu aj zástupcu Európskej komisie, pána Monforta, ktorý je tu s nami v zasadacej siene. Chceli by ste sa ujať slova teraz alebo po odpovediach e, zo strany Esponu? Now. Maybe if you allow, I, I can take, I can... Možno by som mohol teraz povedať niekoľko slov. Nech sa páči, máte slovo. Thanks a lot for letting... Ďakujem veľmi pekne za príležitosť e, povedať niekoľko slov Chcel som iba povedať, že toto je kľúčový projekt e, programu ESPON. A samozrejme v takomto projekte, kde máme e, perspektívu mnohých rokov dopredu, metodológia je predmetom vášnivej diskusie, ktorá už e, samozrejme prebieha nielen o metóde, ale aj o využití. Myslím si, že toto je bežné pre takýto druh analýzy. Avšak, eh, čo je koherentné eh, v tomto projekte, ako aj s podobnými analýzami, je to, je, že pokiaľ konvergečný stroj Európskej únie nie je pokazený, bol rozhodne spomalený krízou. To znamená, že kohézia zďaleka nebola dosiahnutá v rámci Európskej únie. A táto štúdia podporuje tú myšlienku, že v budúcnosti budeme potrebovať oveľa viac snách, aby sme sa mohli pohnúť vpred a dosiahnuť vyvážený teritoriálny a územný rozvoj. Stojíme pred novými výzvami, ktoré Peter spomenul, či už v rámci našich hraníc alebo mimo nich aby sme mali na pamäti územný rozvoj, komisia si myslí, že takýto druh e, perspektívnej analýzy je nevyhnutný na to, aby sme vedeli, aká je, aké sú vyhliadky e, jednotlivých regiónov, aby sme vedeli dobre nastaviť programy a e, intervenčné snahy. To je samozrejme súčasťou analýzy ESPONu ale samozrejme uvítame akýkoľvek druh participácie. Ďakujem veľmi pekne, vypočuli sme si komisiu a teraz vraciame slovo pánovi Majobemu. Ďakujem veľmi pekne opätovne. Ďakujem za veľmi dobré pripomienky. Povedal by som, že začnem od e, začiatku a môžem povedať pani Mrece, že tu nejde o metropolitné územia, nejde o územia hlavných miest, tie kľúčové výsledky sú, že analýza hovorí, že nepotrebujete tak e, silno veriť, ako tomu bolo doteraz, že iba metropolitné územia sú tými, ktoré môžu byť hnacím motorom európskych, e, európskej ekonomiky. My sme to videli už pred krízou a dokonca aj ekonometrický model tejto analýzy, že tým hnacím motorom pre nasledujúcich 10 až 15 rokov je rovnaký, ako keby ste zobrali prvý rozvojový model. Myslím si, že toto je kľúčový výsledok, o ktorom môžete povedať, že naozaj veríme v ten policentrický model aj v tých väčších krajinách, kde existujú viaceré mestá, ktoré v prvej páze do roku 2030 by mali byť viac stimulované prostredníctvom investícií, tak, aby sme naozaj e, uvoľnili ich potenciálny rozvoj. A to na tej istej e, úrovni, e, ako na úrovni hlavných a metropolitných území. A samozrejme potom sa posunieme ďalej a môžeme sa zamyslieť na, nad rozšírením takýchto investícií v priestorovom vnímaní oveľa ďalej. A toto je niečo, čo by malo byť predmetom zváženia procesov a na úrovni politického rozhodovania. Pretože sú to práve politické rozhodnutia, ktoré by mali definovať takýto rozvojový rámec a samozrejme musí to mať aj podporu členských štátov za predpokladu, že to nebude e, e, dokument, ktorý by si eh, vyžadoval priame povinnosti, že by to nebol záväzný dokument. Takže toto je dôležitý dokument pre európske politické rozhodovanie. Takže tie tri nehovoríme, že jeden z tých troch e, územných e, scenárov je e, ten pravý. My hovoríme, že to je ich zmes, ktorá bude najlepšou možnosťou. Ale to je samozrejme na vás, aby ste to prerokovali. Ale to je to, na čo poukazuje tento projekt. Čo sa týka presahu tohto projektu, to je nesmierne zložitá vec. Myslím si, že v tomto projekte to bolo odprezentované už veľmi strategickým spôsobom. Nie ešte pred samotnými ministrami, to tak sa stane 27. novembra. Snažíme sa však e, otvárať oči aj im, e, pretože ministri e, sú zodpovední za územný rozvoj a regionálny rozvoj. Samozrejme majú aj zdieľané zodpovednosti vo svojich krajinách takže ministri budú mať možnosť byť informovaní na konci tohto mesiaca. Avšak e, potrebujeme viacej. E, súhlasím s vami, že potrebujeme niečo na európskej úrovni a to je práve dialog a participatívny proces, e, ktorý by mal e, vytvoriť určitý e, pocit vlastníctva a spoločného pochopenia k tomu, čo by malo eh, byť spoločná budúcnosť pre Európu. A samozrejme, eh, v tejto centrálnej oblasti nie je to politicky akceptovateľná vízia. Je to samozrejme o tom, že vytvoríme rovnovážnejší eh, stav a policentrickú štruktúru, z dlhodobého hľadiska v Európe. Je to samozrejme o, predovšetkým o mestách, ktorých sa tento projekt týka, avšak nie len o hlavných mestách, pretože nie som si istý, či môžeme tu stavať eh, paralely, ale môžem povedať, že miesta, a nielen tie hlavné, ale predovšetkým väčšie mesta budú eh, hrať hlavnú úlohu. Nesmieme zabúdať eh, na to, že Európa má oblasti, kde je veľmi dôležité mať konkrétne intervencie a zásahy, aby sme sa vyrovnali s výzvami, ktoré sú kladené tak na obyvateľstvo, ale aj na životné prostredie a klímu mm musíme byť samozrejme v takej pozícii, eh, kde eh, mesta aj vo vidieckých oblastiach vytvoria funkčné regiónu, regióny. A to by bola eh, situácia, ktorá by priniesla benefity pre všetkých, pre obidve strany. A nechceme aby napríklad vidiecké oblasti haprovali vo svojom vývoji kvôli rozvoju miest. Takže dúfam, že sa pozriete do tohto dokumentu. Ja som nemohol spomenúť všetko, ale sú tu aj opatrenia, napríklad, ktoré podporujú e, cezhraničný regionálny rozvoj, ako rozvoj makroregiónov, ktorý je iba jeden e, z prvkov cezhraničnej spolupráce. Myslím si, že je takisto dôležité povedať, a takisto podporiť, že aj hranice obcí sú hranicami, kde by sme mali podporovať e, spoluprácu. Je tam množstvo skrytej pridanej hodnoty, e, keď e, predovšetkým budeme môcť zisťovať, aké sú komparatívne výhody jednotlivých obecných oblastí. Čo sa týka ukazovateľov, môžem povedať, je, že tu prezentujeme ukazovatele HDP, avšak e, sú tu aj iné ukazovatele, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých e, scenároch. Mož, možno by ste sa mohli e, pozrieť vo väčšom detaile do týchto materiálov a tam nájdete práve tie odpovede na vaše otázky. Samozrejme, nemôžete urobiť víziu oblasti, iba na jednom konkrétnom ukazovateli. Pretože to nie je, nie je len iba ekonometrický. Je, sú tu aj uh, modely dopravy, modely životného prostredia. A k tej poslednej otázke uh, zo strany predsedníčky. Myslím si, že samozrejme, ak sa zamýšľate nad koheznou politikou po roku 2020, čím skôr urobíme európsku e, škálu e, referencií, tým lepšie to bude práve kvôli tomu, že to základné vnímanie toho, ako kohezná politika po roku 2020 má byť a aké má mať e, ciele, to bude samozrejme veľmi dobré, aspoň podľa mňa, a to nás minimálne usmerní, čo sa priorít e, týka, čo sa týka priorít e, investícií a takisto aj na to, aby sme pripravili ďalšiu fázu kohézie. To je možno trošku odvážne prianie, avšak každopádne je dôležité, aby aj Európa mala akési vnímanie dlhodobej budúcnosti. Všetci vieme, že globálna situácia sa veľmi rýchlo mení a Európa stráca dých e, v globálnej konkurencii. E, všetky ostatné kontakty, pri, e, kontinenty pripravujú takéto regionálne stratégie, takže možno je prišla aj chvíľa pre Európu, aby sme vstúpili do týchto vôd a prijali akési spoločné stanovisko k tomuto. Čo sa týka partnerských dohôd, e, samozrejme tento projekt prichádza už príliš neskoro na to, aby mohol e, partnerské dohody ovplyvniť, ale možno niekedy v budúcnosti. To je teda moja e, posledná pripomienka. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a za tento dialog. Ďakujem. Áno, pán, pán Nistelroj možno by ste mohli eh, povedať aj eh, niečo k otázke pána Olbrichta k NAC 2 a tie scenáre, ktoré ste spomínali v rámci regionálnej politiky, tie možno eh, by mohli pokračovať. Nebola by to až taká bláznivá predstava ako NAC 2 naozaj obsahovala regionálnu politiku, vrátanie miest ako hnacích motorov rozvoja. Ja som uh, trochu neochotný vyjadrovať sa e, k NAC 2, e, tam je definované fyzické, alebo fyzicky je tam definované teritorium a oblasť. Takže je trochu nebezpečné povedať, že robíme plánovanie na úrovni NAC 2. Musíme brať skôr do úvahu funkčnú realitu v budúcnosti. Tento e, koncept funkčných regiónov, ktoré majú rozšíriť oblasť e, analýzy pre účely politického rozhodovania. Tam sa musíme uberať týmto smerom a e, rozvíjať čo najlepšie potenciál, ktorý v súčasnosti máme Nechcel by som toto previazať e, s veľmi technickou nomenklatúrou, ktorá skôr patrí do pôsobnosti štatistiky. Áno, samozrejme, samozrejme využívame e, štatistické metódy a kvantitatívne údaje. A samozrejme máme k tomu k dispozícii aj dokumenty, ale nemyslím si, že v realite by to mal byť e, spôsob alebo nástroj, ktorým by sme mali byť nejakým spôsobom obmedzovaní eh, v plánovaní. Eh, čo sa týka miest, áno, myslím si, že toto je správny spôsob, aby sme prebrali urbánny systém, ktorý bude potom tvoriť v scenároch eh, kľúčový bod. Avšak hovorím zároveň, že nesmieme prehliadať tú skutočnosť, ktorá nie je v mnohých častiach Európy až taká rúžová. A nesmieme zanedbať tento prvok pri tvorení vízie a musíme vytvoriť také intervenčné politiky, ktoré budú súčasťou toho smerovania k dlhodobej vízii toho, čo chceme dosiahnuť na európskom území z dlhodobého hľadiska, aby sme mali e, taký, takú e, zložku, ktorá bude brať aj do úvahy vidiecké oblasti. Chceme integrovať vidiecké oblasti, ktoré majú blízko e, k mestám či urbánnym aglomeráciám takým spôsobom, aby boli účastné na procesoch e, v meste. Je to predovšetkým určené pre tie silnejšie vidiecké oblasti v blízkej, ale aj dlhodobej budúcnosti posledná pripomienka zo strany pána Olbrichta. Ospravedlňujem sa e, za to, že sa e, opäť hlásim o slovo, ale vy ste hovorili e, a je to veľmi také chytrácké povedať, že to je na vás, poslancov, aby ste sa rozhodli. Lebo je to aj otázka toho, kto prebere zodpovednosť. Avšak NAC 2 nie je iba štatistika, je to kľúčový rozhodovací nástroj pre politické rozhodnutia. A preto, keď hovoríme, že by to malo byť založené na agregácii a tak ďalej a tak ďalej, ani na NAC 2, vedie to k politike, ako máme v súčasnosti. Funkčné oblasti, ktoré môžu byť e, tvarované podľa jednotlivých podmienok, môžu používať rozličné NAC z jednotlivých riešení. Toto je absolútne nová vec. Moja otázka bola, možno sa to netýka dnešného dňa. Zoberete to do úvahy? Toto je nová situácia. Toto je nová úroveň e, štatistiky, keď e, nepoužívate nad 2. A toto je predmetom politických sporov už roky. Tentokrát to však nie je iba o štatistike, je to o politickom e, rozhodovaní a o úrovni intervencie. A toto je veľmi zaujímavé aby som to tak povedal, buď zobereme NAC 2 e, a budeme hľadať funkčné oblasti v rámci NAC 2, alebo a to bez ohľadu, e, e, ktorá, ktoré NAC zobereme. A to samozrejme môže byť veľmi zaujímavé. Takže to je iba moja pripomienka. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že by sme mohli pokračovať v tejto diskusí. Každopádne sa však môžeme zaoberať tým, že zorganizujeme opäť táto diskusiu. Každopádne ďakujem veľmi pekne za diskusiu, ako aj otázky a radi vás privítame aj v budúcnosti, keď zistíme, akým spôsobom by sme mohli nadchádzajúcu diskusiu formulovať k tejto téme. Ďakujem a teraz budeme pokračovať našim ďalším bodom na programe, ktorým je výmena názorov e, k správe z vlastného stanoviska, ktoré sa e, týka e, nástrojov koheznej spolupráce a územnej spolupráce v roku 2013 a 2014 pre inteligentnú špecializáciu a pre implementáciu pre implementáciu európskych kohezných e, fondov, pre inteligentnú špecializáciu a stratégiu výskumu a inovácií nadchádzajúcej generácii koheznej politiky, vrátane víziev, e, ktoré takéto rozhodnutie prináša, ako si pamätáte, ako bolo e, povedané v nariadení o spoločných opatrenia. Tam je obsiahnutá ex ante kondicionalita pre efektívnejšie využívanie e, fondov, e, ktoré sú e, štrukturálnych a investičných pre stratégie výskumu a inovácie. Náš dnešný spravodajca, pán Valkarsel Siso, chce odprezentovať návrh správy vo februári a pravdepodobne o nej budeme hlasovať až v jej finálnej verzii v apríli. Toto je e, zatiaľ taký predbežný harmonogram. Máme tu tenevých spravodajcov, e, niektorých prítomných v sále. Dáme im slovo. Najskôr však dostane slovo samotný pán spravodajca. Nech sa páči. Muchas gracias, señora presidenta, estimados colegas. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Iste viete, že v minulom volebnom období Európsky fond regionálneho rozvoja, vedeckého rozvoja a taktiež e, tematická podpora 1 e, na základe toho sa rozhodlo, že by sa mal e, podporovať výskum a vývoj prostredníctvom inteligentnej špecializácie do roku 2020 táto inteligentná špecializácia, ako ste všetci viete, je ex ante podmienkou pre členské štáty a európske regióny na získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a taktiež e, investičných prostriedkov od EÚ, teda nedostatok tejto inteligentnej špecializácie a pretože stratégie pred schválením operačných programov znamená, že tieto peniaze nebudeme môcť získať na podporu e, výskumu, rozvoja a e, vývoja a inovácií. Chceme, aby regionálne ekonomiky podporovali rozvoj a rast e, aj vďaka inteligentnej špecializácii a aby sa tým sústredovali na také sektory, ktoré môžu zvyšovať konkurencieschopnosť nášho regióna vo svete. Teda územný prístup e, každého regiónu je kľúčový. Každý jeden región potrebuje poradenstvo, aby vedel, kde sú jeho silné stránky, kde je jeho potenciál, aby sa z toho potom mohla vytvoriť stratégia. Samozrejme, nezabúdajú na to, čo presne môže znamenať inováciu pre celý tento projekt administratívne kapacity a taktiež koordinácia a koordinačné subjekty, ako aj viacúrovňové riadenie sú v tomto procese kľúčové, ak chceme, aby sa plne uplatňovala regionálna politika v praxi. Obdobie 2014-2020 už začalo a regióny už začali eh, postupne rozvíjať aj eh, um, zverejňovať svoje stratégie inteligentnej špecializácie táto téma je pre Európsku úniu mimoriadne dôležitá a ja sa preto domnievam, že táto správa by sa mala snažiť o analýzu celej situácie v kontexte tejto stratégie a tým by sme sa mohli ponaučiť niečo do budúcna, najmä v oblasti definície, implementácie, hodnotenia, stratégie a tak ďalej. Úloha je okrem iného plniť ciele stratégie do roku 2020, taktiež dosiahnutie synergie v, v viacerých európskych nástrojoch, taktiež podpora výskumu a inovácií a tiež preskúmanie, na akej miery tieto stratégie môžu podporiť urbánnu agendu príslušnej agentúry. Táto agentúra bude vytvorená v priebehu holandského predsedníctva po tom, čo sa definitívne schváli amsterdamský balík. Toto sú teda návrhy, o ktorých sme doteraz rokovali a na nich sme položili základy celej tejto správy. Na základe tejto výmeny názorov potom eh, dúfam získame ďalšie podnety. A tiež budeme môcť zohľadniť eh, aj stanoviska výboru REGI, ktoré nepochybne túto správu obohatia. Toľko teda z mojej strany, pani predsednička, ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za tieto vaše slova. Teraz je priestor diskutovať. Nech sa páči, kto žiada o slovo, pán pán Nistoroj. Ja nie som tenevý spravodajca, neviem, kde máme tenevých spravodajcov. Možno im by sme mali dať slovo najskôr. Nech sa páči. Pán pán Mesterburg. Ďakujem. Prehovorím po holandsky, ak dovolíte. Myslím, že Holandsko je veľmi dobrým príkladom stratégie regionálnej diverzity. Myslím, že v Holandsku je toto v mnohých regiónoch veľkým úspechom, nielen v Holandsku samotnom, ale aj v iných európskych krajinách, ale aj mimo Európy. Inteligentná špecializácia naznačuje Silicon Valley. To je veľmi dobrý príklad regionálneho rozvoja a toho, ako inovácie môžu ovplyvniť e, celý región samotný, ale aj ostatné regióny. Hovoríme tu o vedomostnej ekonomike, tá má za následok rast, e, ďalšie e, vedomosti, znalosti a pracovné miesta. Musíme to podporovať a to aj v menej rozvinutých regiónoch EÚ, aj v vidieckých oblastiach. Ja osobne sa domnievam, že musíme dosiahnuť to, aby výskumníci učili vládnych úradníkov, aby tento proces bol eh, ako si spoluprácou Každý región má svoje vlastné výhody a ekonomické možnosti a to by sa malo v plnej miere využívať. Už sa urobilo mnoho chýb v minulosti, keď sme hovorili o inteligentnej špecializácii. Nechceme len kopírovať postupy z iných regiónov, musíme si rozvinúť náš vlastný prístup v regióne Severného Brabantu, ktorý veľmi dobre poznám. Takýto vývoj e, už pokračuje niekoľko e, generácií. Máme v Eindhovene inovatívne e, centrum, máme tam podnikateľský park, ktorému sa veľmi dobre darí aj v oblasti inovácií. Nedá sa však e, tento model skopírovať automaticky všade inde. Je potrebné preskúmať každý jeden región, preskúmať, kde sú jeho silné stránky a tie naďalej potom rozvíjať. A nie len e, kopírovať. To totiž nevždy funguje. Keď hovoríme o stratégii regionálnych inovácií, musíme si tiež uvedomiť, kde sú naše silné stránky a tie potom musíme finančne podporovať. V európskom kontexte je to veľmi dôležité, pretože sa musíme snažiť o synergie medzi európskymi investičnými štruktúrami, ale aj programom Horizon 2020, ale inými programami európskeho charakteru. Taktiež je tu Junckerov fond, čo ten môže priniesť na regionálnej, národnej úrovni Napríklad e, Európska investičná banka sa tiež môže podielať na tomto rozvoji. Teda ja chcem, aby sa správe toto všetko objavilo. Už končím, pani predsednička. Ako povedal kolega Valkarel, musíme toto všetko veľmi pozorne vyhodnotiť. Nedá sa totiž kopírovať automaticky všetko um, vo všetkých regiónoch a, a mestách. E, musíme preskúmať e, tie stratégie erezie v Európe, ktoré už existujú. Musíme preskúmať, e, aké poznatky prinášajú, ako ich ďalej rozvíjať a využiť aj inde, aj v procese rozvoja malých a stredných podnikov, aby dokázali produkovať také výrobky a služby, ktoré budú žiadané. Je totiž dôležité investovať do výskumu a vývoja, ale tiež do poznania A ďalej si musíme uvedomiť, kde sú rozdiely v meraní. V Európe máme tu tri stratégie pre tri rôzne regióny, máme e, rozličné sektorálne prístupy. Musíme sa snažiť jednotlivé sektory posilniť. Regióny sú vystavené um, intenzívnejším spoločenským zmenám a musíme aj toto v tomto procese zhľadniť. A tiež sa musíme snažiť podporovať spoluprácu medzi jednotlivými sektormi. Je to totiž jeden z hlavných zdrojov inovácií, teda ja budem spolupracovať s vami a s ostatnými teňovými spravodajcami na tejto správe. Myslím totiž, že je to veľmi významná správa. A musíme sa postarať o to, aby RS 3 nasolili v Európe inovácie. Ďakujem pekne. Vy ako tenevý spravodajca máte nárok e, na o niečo dlhší rečnícky čas. Kto sa prosím ďalší hlasí o slovo? Pán pán Nistelroj, nech sa páči. A ja budem hovoriť po holandsky, ak dovolíte. E RIS-3 má už za sebou dlhú históriu. Pracujeme na inovatívnych stratégiách pre regióny už dlho. Je to súčasťou prípravnej činnosti ktorú vykonávame v kontexte všetkých projektov na všetkých úrovniach. Ja si spomínam na stretnutie medzi Európskou komisiou a nami, keď bola predstavená táto stratégia RIS 3. Boli sme spočiatku trošku skeptickí, ale v skutočnosti sa ukázalo, že zameranie RIS 3 je prepájať e, znalosti vedomosti medzi školami, univerzitami, e, taktiež podnikateľskou obcov, e, miestnymi samozprávami, regiónmi. Tieto všetky subjekty by sa mali spojiť. Musíme si uvedomiť, že práve takto je možno získať pridanú hodnotu pre daný región, nielen pre samotný región, ale aj na národnej úrovni a v niektorých oblastiach dokonca aj na európskej úrovni. Ide tu o vhodné nastavenie. RIS 3 nie je len o získavaní peňazí z európskych zdrojov, e, e, ide tu o viac než len o peniaze. Chcel by som si vypočuť aj ostatných kolegov, ako to vnímajú oni. do akej miery technológie, sociálny pokrok eh, môžeme podporovať napríklad eh, prostredstvom eh, vývoja nových potravín v niektorých regionálnych oblastiach. Bolo by zaujímavé vypočuť si, aký názor majú kolegovia. Je tu totiž prepojenie isté medzi vývojom v tejto oblasti a inými oblastiami. RIS-3 sa môže využiť ako plánovacia metóda na rozvoj partnerstiev, aby sa tento vývoj rozšíril až do roku 2020. Na rôznych úrovniach sa musí vyvinúť úsilie, vyvinúť niečo iné eh, v Nemecku, v Holandsku, v Španielsku, v rôznych iných krajinách. Ehm, práve tieto subjekty môžu spolupracovať a to je naša silná stránka. Myslím, že Európska komisia nás bude ešte podrobnejšie informovať. Ehm, to je prvá vec, ďalej druhá. V nariadení kedysi bolo spomenuté, že peniaze môžu tieť z jedného regiónu do ďalšieho aby sa dosiahla konvergencia v okruhu 1 by boli vyššie prostriedky k dispozícii, napríklad študenti alebo manažeri pracujúci vo firmách by v tom istom sektore e, sa presúvali z regióna do regiónu. Cieľom je dosiahnuť 50 to je naozaj veľmi vysoký podiel ale nejde tu len o študentov z programu Erasmus. Išlo by o osoby s rovnakou špecializáciou, ktoré by sa presúvali z regiónu do regiónu a toto by bolo podporované e, z Fondu regionálneho rozvoja. Ale v súčasnosti sa v tejto oblasti toho veľa nedeje. Neplní sa to príliš v praxi. Viem, že ešte prebieha len prvý rok tohto obdobia, ale ešte naozaj je čo doháňať. Ja by som bol rád, keby e, sa tieto kombinácie naozaj v praxi aj využívali. Bol by som rád, keby sa to plnilo. Keby sa o tom verejnosť e, informovala. No a po tretie sa musíme pozrieť pozorne na fungovanie Európskeho spoločného výskumného centra. totiž je tu možnosť podporovať nové členské štáty. Už boli spustené isté pilotné projekty, vynikajúce, ktoré boli financované z regionálneho fondu. Tie mali mať podporu aj od Európskej komisie, aby mohla prebehnúť táto špecializácia. Chcel by som sa um, dozvedieť, ako presne toto funguje, či sa darí podporovať spoluprácu v konkrétnych sektoroch. Na poslednej plenárnej schôdzi sme rozhodli o rozšírení tohto financovania o ďalšie dva roky. A tiež sme rozhodli, že sa bude vypracovať ďalšia správa. Myslím, že výbor pre regionálnu politiku by mal navštíviť toto spoločné výskumné centrum. A tam by sme sa mohli presvedčiť, čo presne sa už podarilo splniť. No a na záver, myslím si, že inteligentná špecializácia bude zohrávať veľmi významnú úlohu v budúcnosti pri revízii regionálnej politiky v procese prípravy na obdobie po roku 2020. Inteligentná špecializácia má mnoho rôznych eh, súvisiacich oblastí, ktoré sa objavujú aj v programe do roku 2020, teda je založená na kvalite, na excelentnosti, na konkrétnych tematických oblastiach eh, výskume a vývoji a tak ďalej. A Musíme zaujať decentralizovaný prístup, decentralizovanú formu podpory. Musíme poskytnúť. Niektoré veci sa darí riadiť z Bruselu centrálne, ale inteligentná špecializácia by sa mala viac decentralizovať, mal by sa tam podporovať prístup z dola nahor. Tieto dva prístupy musíme nejakým spôsobom skombinovať. ide o dve odlišné metódy plánovania a podpory a to môže mať veľmi výrazný vplyv na ďalší vývoj veci po roku 2020. Môže to veľmi výrazne zmeniť celú filozofiu. Sila, excelentnosť, to sú v tomto kontexte kľúčové faktory. Staré členské štáty eh, sa držali takéhoto prístupu už e, majú isté skúsenosti v tejto oblasti. Hovoríme tu o ceste k excelentnosti a by mala byť e, e, dostupná aj pre ostatných. Správa pána Varkasela podľa mňa je teda veľmi dôležitá, pretože toto všetko musí pokryť. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Some other... Ďakujem pekne. Ešte nejakí ďalší kolegovia? Nie. Ďakujem, pán Valkersel. Prepačte na chvíľu. Máme tu zástupcu komisie, prepačte. Pán Marek Przeor. Neviem, či som to správne vyslovila. Chceli by ste sa vyjadriť? Pani predsedkynia, Áno. Dobre ste to vyslovili. Som zástupca komisie. My sme rokovali o tejto stratégii inteligentných špecializácií už dva roky a je to čosi, čo po dvoch rokoch, k čomu môžem povedať, že to vytvorilo spôsob, akým bola vytváraná na regionálnej úrovni politika výskumu a rozvoja. Predovšetkým bola to podmienka ex ante a to malo dopad na to, akým závažným spôsobom k tomu pristupovali regióny a členské štáty. Ale nejde len o tom, aby sa e, získali peniaze. E, začína sa to vnímať ako ekonomické, plánovanie ekonomickej transformácie a v niektorých regiónoch vidíme, že to bolo zvolené ako možnosť zmeniť regionálny hospodársky rozvoj a presunúť Eh, hodnoty, aby regióny rástli, využívajúc eh, vedomosti a eh, zlepšovali si pridanú hodnotu. V niektorých regiónoch je ešte stále nedostatok administratívnych kapacít, ale tento proces takisto stimuloval vytváranie týchto administratívnych kapacít. Vidíme to, pred dvoma rokmi v niektorých členských štátoch alebo regiónoch neboli ľudia nemali sme s kým hovoriť. Teraz máme ľudí, ktorí sú nadšení. Najlepšia vec eh, v tejto celej veci je, keď vidíte, ako sa mestá menia a vidíte, že sa niečo deje a ľudia sa začínajú zapájať, hoci na začiatku boli skeptickí, pretože si mysleli, že je to len nejaká byrokratická vec je to proces eh, a zlučujú sa tu ľudia, e, je tu kolaboratívny prístup a začína sa vnímať, že toto je čosi reálne, čosi konkrétne, čosi, čo naozaj môže zmeniť e, spoločnosti, e, prístup k výskumu a toto je ten najdôležitejší aspekt, ktorý zmení kultúru plánovania, rozvoja a výskumu v regiónoch. Takisto musím pripustiť, že asi 120 miliard eur sa investuje do týchto oblastí výskumu a inovácií v mestách a pokiaľ ide o schopnosť e, malých a stredných podnikov. 14 miliónov je len pre inteligentnú špecializáciu. To súvisí s tým, že regióny začali uvažovať o svojom hospodárskom rozvoji a to strategickejším spôsobom. E, chcel by som zdôrazniť nasledovné. My sme boli v tomto programovacom období, ale čo je teraz dôležitejšie je, aby to bolo implementované a aby sa to zakomponovalo a pretransformovalo do tých investičných projektov. My sme začali e, s prvými návrhmi, teraz to začíname, ako komisia sa zapájame a pomáhame regionov pri selekcii kritérií, pretože sú tu dohody o partnerstve, operatívne programy a stratégia pre inteligentné špecializácie. V konečnom efekte máme e, kritéria pre e, tender. A pracovali sme usilovne na rozvíjaní stratégií Takže nastal pokrok, ale viaceré veci sú ešte pred nami. Predovšetkým je potrebná kontinuita tohto procesu. To znamená, že to nekončí v okamihu rokovaní o operatívnom programe, ale je to čosi, čo naďalej prebieha a je to kolaboratívny prístup. Ide o zmenu mentality v regionálnom ponímaní a toto je ešte čosi, čo len vzniká, čo sa pestuje. To je prvá výzva a druhá výzva je čosi, čo je projekt Európskeho parlamentu. Sú tu veľké medzery medzi východoeurópskymi krajinami a menej rozvinutými a viac rozvinutými krajinami. Je tu inovačná priepasť. Toto je čosi, čo musíme vyriešiť. 18. novembra predložíme výsledky projektu financovaného e, vďaka Európskemu parlamentu E, východné Macedónsko, toto bol zaostávajúci región, ktorý má štruktúrálne problémy, 25% má nezamestnanosť v Grécku. Po roku a pol sme zvolili taký štrukturovanejší prístup, ale toto je o implementácii. Tento prístup chceme replikovať aj v iných regiónoch, ktoré ešte stále bojujú e, s kvalitou Eh, inteligentných stratégií. Táto ex ante podmienka to znamená, že musíte mať zákon, musíte mať legislatívu, ktorá platí. Tu hovoríme o procese, ako aj o zmene myslenia v regionálnom rozvoji a spôsobom, akým sa k tomu pristupuje. Preto viaceré regióny ešte stále eh, tie podmienky ex ante eh, stanovujú najmä pre monitorovanie. To znamená, že treba tam eh, Eh, zvoliť ten entrepreneurial discovery proces, teda nie, aby to bolo na papieri, ale ide o to, aby fungovali eh, pracovné skupiny, inteligentné laboratória, rôzne eh, skupiny, ktoré sa ešte stále, ktoré stále ešte rozvíjajú inteligentnú špecializáciu, pretože toto je flexibilné a bude sa to meniť. V komisii plánujeme aby všetky tieto aspekty boli zohľadnené v rámci implementácie vo viacerých workshopoch, ale aj e, pokiaľ ide o praktickú podporu, čo je v podstate platforma pre regióny e, pri každodennej spolupráci e, s riadiacimi orgánmi priamo na mieste. Ďakujem veľmi pekne a teraz Pán Van Persel, chceli by ste zareagovať alebo podeliť sa o vaše úvahy? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. Takže všetci, ktorí sa tu vyjadrili, E, sa zhodujú v tom, že toto je dôležitá e, otázka, keď hovoríme o regiónoch a regiónoch, ktoré dosiahli určitú úroveň. Aj toto patrí e, k našim politickým a územným úlohám ale z toho nemusí nevyhnutne vyplývať pojem kohézia, pretože tento pojem treba naplniť významom. Kohézia, súdržnosť pre región, ktorý napredoval nie zle, ale nie až tak výrazne. Ide o to, aby toto bolo prepojené na inováciu a výskum, pretože toto je kohézia regionov, ako si to predstavujeme my. Na rozdiel od toho, keď hovoríme o tých menej rozvinutých regiónoch, tie samozrejme existujú. Aj v Európskej únii. A kohézia bez toho, aby sme vynechávali inováciu a výskum, pretože toto sú piliere e, sociálneho a hospodárskeho, sociálnej a hospodárskej súdržnosti budúcnosti, bez toho, aby sme na tieto zabudali, ale tam, v týchto regiónoch, kohézia znamená predovšetkým vytváranie infraštruktúry, ktorá tam ešte, ne, ktorá tam ešte chýba. Túto diskusiu by sme mohli pokračovať ešte aj e, zajtra alebo pozajtra, ale to, čo som urobil ja, je iba mm, taký náčrt toho, ako vnímame túto problematiku a chcem sa poďakovať aj tým, ktorí predniesli svoje predbežné úvahy. Teraz budeme ďalej pracovať na tejto správe. Pán Van Istelroy a ďalší europoslanci. Takisto predložia svoj príspevok, aby sme mali aj záruku úspechu. Ale a, život ide ďalej, niekedy je to závratné tempo Niekedy uh, už máme zastaralé koncepty inovácie a tu je to výzva pre politikov na centrálnej úrovni, na regionálnej úrovni a v Európskom parlamente. My uh, musíme e, aktualizovať situáciu práve vo svete, ktorá sa e, každodenne veľmi rýchlo vyvíja, predovšetkým pokiaľ ide o investície a inovácie. Čiže je tu tento apel pre koordináciu. Máme Európsku investičnú banku a v súkromnej e, oblasti máme univerzity, ako aj spoločnosti, ktoré sa upísali výskumu a inovácií. Ako tu už bolo povedané, Samozrejme, akademici, vedci, títo všetci musia byť takisto zapojení. Pán Van Isteroy, vy máte pravdu, keď hovoríte, že Fond pre rozvoj nie je nejaký stroj, ktorý vyplúva peniaze a posiela ich do regiónov. Prepačte, že to takto hovorím, ale peniaze, hodnota peňazí, e, ktoré sa investujú, to musí mať aj sociálnu hodnotu a hospodárskú, ekonomickú hodnotu. To je vlastne našim cieľom v Európskej únii. Aby to prispelo a ďakujem sa. Ešte vopred sa chcem poďakovať za vaše príspevky a môžem slúbiť, že sa s vervou pustíme do tejto správy, aby dosiahol žiaduci cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Finálny návrh vašej správy budeme očakávať netrpezlivo. Bude to niekedy vo februári. Budeme o tom diskutovať tu vo výbore REGI. No a teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu na programe. Prezentácia externej štúdie o Európskom zoskupení územnej spolupráce ako nástroja na podporu a zlepšovanie územnej spolupráce v Európe. Regi eh, požiadalo o túto štúdiu, aby sa posúdil potenciál EGTC eh, e na zlepšenie územnej spolupráce v Európe eh, v následnosti na verejné obstarávanie výskumný ústav požiadal e, výskumné centrá e, pre e, vypracovanie tejto štúdie na základe literatúry, revízií a prípadových štúdí. Štúdia poskytuje prehľad o budúcnosti EGTC, prekážky, využívanie, ako aj možný rozvoj v budúcnosti. Takisto sú tu odporúčania o možných vylepšeniach nástroja. Výsledok štúdie bude prezentovaný doktorkou Sabine Zilmer, ktorá je tu už s nami. Je to hlavná poradkyňa a po prezentácii dám slovo poslancom pre otázky a komentáre. Už tu máme e, e, zástupcu e, výboru regionu, pán Kataniu, predseda Eh, sekcie pre odbornú spoluprácu. Vítajte. Je politický koordinátor platformy EGTC, výboru regionov a eh, konal sa ten seminár dnes. Takže dnes je deň EGTC. Teraz pani doktorka Zilmer máte slovo a potom budeme pokračovať s diskusiou. Ďakujem. Ladies and gentlemen, thank you. Pani predsedkynia, dámy a páni, ďakujem za uh, úvod a uh, pozvánku predložiť túto štúdiu. Európske zoskupenia uh, územnej spolupráce ako nástroj na podporu a zlepšovania územnej spolupráce v Európe v mene štúdijného týmu. Najprv poviem niečo k cieľom štúdie, už ste ich spomenuli. A poviem niečo o nástroj EGTC a potom sa viac podrobnejšie zameriam na výsledky a e, nálezy štúdie predovšetkým v súvislosti s potenciálmi e, týchto EGTC e, ako prispievateľov ku koheznej politike a k posilneniu vonkajšej spolupráce. Bolo, bolo nám povedané, boli sme požiadaní, aby sme posúdili úlohu EGTC eh, e v koheznej politike a predovšetkým pre európsku územnú spoluprácu. To bol prvý cieľ. A druhý cieľ bol analýza eh, potenciálnej úlohy týchto EGTC, ktoré by mohli mať v súvislosti so susedskou politikou, eh, predovšetkým v súvislosti s najodľahlejšími, s odľahlými regiónmi. Nástroj EGTC, chcem pripomenúť, o čo tu vlastne ide, bol zriadený v roku 2006, e, bolo vydané príslušné nariadenie a zameriavalo sa na zlepšenie územnej spolupráce v Európskej únii bez dodatočných finančných prostriedkov, čiže predstavuje to právny nástroj v rámci politiky súdržnosti a umožňuje inštitúciám podľa verejného zákona spolupracovať medzi členskými štátmi a z časti aj nad rámec členských štátov. To znamená, že môžu pôsobiť e, v rámci jedného právneho subjektu a pod jedným menom. Rozmanitosť týchto EGTC je veľmi široká. Doteraz máme 55 EGTC registrovaných v Európe málo sa využívajú pre svoj pôvodný účel, aby pôsobili ako riadiaci orgán pre Európsku územnú spoluprácu a pre príslušné programy. Úpravou nariadenia v roku 2013 sa e, nielen rozšírilo zameranie EGTC aj nad rámec koheznej politiky, ale aj prepojenia na koheznú politiku boli zdôraznené, posilnené tým, že sa výslovne spomínajú EGTC e, v tých nariadeniach a poukazuje sa na rozličné úlohy, ktoré by EGTC mohli zohrávať v politike súdržnosti. Tieto EGTC sú rozličné, rôzne sú ich aj ich motivácie a objekty a úlohy, ciele a úlohy, pardon. Toto sa nevzťahuje len na rôzne témy, ktorými sa zaoberajú, ale čo je zaujímavejšie, že v dokumentoch eh, je úroveň podrobnosti, eh, ako hovoria o eh, svojich cieľoch, to sa veľmi líši tiež napriek zmene nariadenia je tu ešte veľa výzieb počas vytvárania EGTC a sú tu aj určité výzvy, keď už EGTC funguje. Toto je z časti e, v súvislosti e, s nejasným, e, nejasnou implementáciou nariadenia, ale takisto pokiaľ ide o neistoty, nedostatok znalostí, poznatkov o rôznych aspektoch, ktorými sa tieto zoskupenia musia zaoberať. V minulosti tieto zoskupenia nevyužívali svoje peniaze aby riadili svoje projekty, teda z fondov e, politiky súdržnosti, ale v minulosti sa začali viac zapájať napríklad e, pre rôzne programy EGTC a niektoré EGTC e, tu boli zapojené do konzultácie a vypracovanie týchto operatívnych programov. Kohezná politika, ciele koheznej politiky súčasného obdobia sú e, do vysokej miery v súvislosti, e, v súlade s témami, ktoré pokrývajú EGTC, e, v princípe pre všetky ciele koheznej politiky môžeme nájsť určité EGTC, ktoré sa zaoberajú týmito tematickými cieľmi, hoci do rozličných rozmerov. Vidíme tu dôraz na E, životné prostredie, dopravu, vzdelávanie, toto sú tie hlavné tematické celky, ktorými sa zaoberajú. Podľa tohto e, v týchto zoskupeniach e, chceme prispievať k, niek- k niekoľkým tematickým cieľom vo väčšine prípadov, však riešime viacero tém naraz očakávame aj nárast e, štrukturálnych a investičných európskych fondov, pretože ich považujeme za dôležité na to, aby sme vykonávali projekty, ktoré majú v praxi implementovať e, výhody a ciele. E, napriek tomuto vývoju tieto zoskupenia sa častokrát nespomínajú v operačných programoch Európskej územnej spolupráce a tam, kde zo so skupenia e, spomenuté sú, e, zvyčajne sa táto referencia vzťahuje iba na programové obdobie. Tam, kde sú tieto zoskupenia spomenuté v operačných programoch, zodpovedajúce regionálne alebo národné programy, však potom už Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu nespomínajú. E, vykonali sme e, analýzu a jedinou výnimkou bol luxemburský eh, eh, eh, program Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. A to je samozrejme predovšetkým záležitosť riadiacich orgánov, ktoré sú zodpovedné za tieto programy. Čo sa týka externej spolupráce, tu sme zosumarilizovali na E, tomto e, slajde nie len teda susedské krajiny, alebo aj pristupujúce e, krajiny. V nich nemôžeme nájsť zmienku o zoskupení, vôbec žiadnu zmienku. Čo sa týka susedných krajín, mali sme pomerne veľa diskusí, avšak žiadne z týchto diskusí sa nerealizovali v praxi z rozličných dôvodov, či už to bola nestabilita vo vláde alebo príliš voľných sieťach. Kontaktovali sme našich partnerov zo Švajčiarska, kde niekoľko projektov prebieha, avšak ani tieto sa ešte nerealizovali v praxi z rozličných dôvodov ako je pr- problémy v praktickej implementácii a tak ďalej. Čo sa týka okrajových regiónov, pristupujeme k ním, napríklad ako je ostrov Saint Martin a ďalších. A keď sa pozrieme na e, celkové zistenia, ktoré sa týkajú externej spolupráce, máme dojem, že že možnosti využívania takýchto európskych zoskupení vôbec nie sú známe predovšetkým v regiónoch, ktoré nespadajú do Európskej únie. A častokrát je to spôsobené inštitucionálnymi nedostatkom kapacít a prekonávaním prekážok. Vykonali sme túto analýzu na jar tohto roku a vtedy sme mali veľmi malé skúsenosti s pozmenenou legislatívou. Nevieme, aké sú zatiaľ e, dopady pozmenenej e, legislatívy a nemôžeme ju samozrejme zodpovedne analyzovať. Avšak keď sa pozrieme zo súčasného pohľadu, e, problémy so susednými krajinami pretrvávajú. Avšak tieto môžu ísť E, aj nad rámec e, prijatých zmien e, v nariadení o európskych zoskupeniach pre ozomnú spoluprácu. Vzhľadom na nekonkluzívny charakter nariadenia o európskych zoskupeniach pre územnú spoluprácu. Tieto závery sú nesmierne veľmi dôležité pre riadenie a prevádzkovanie európskych zoskupení. Tieto sa zatiaľ nezmenili, rovnako ako sa nezmenilo vnímanie príslušných úradov, ktorí častokrát nemajú vedomosť alebo majú nedostatočnú vedomosť alebo majú určité výhrady k takýmto zoskupeniam v niektorých regiónoch. V konečnom dôsledku e, spomenuté nariadenie o európskych zoskupeniach e, si kladie za cieľ využívať tieto zoskupenia poskytovať službu vo verejnom hospodárskom e, záujme. A samozrejme, jednotliví aktéry si pravdepodobne až neskôr uvedomia výhody, ktoré im pozmenená legislatíva poskytuje, tak ako sú zakotvené v nariadení o európskych zoskupení. Dúfame, že v tomto prípade luxemburské predsedníctvo otvorí nové dvery. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že som uvrhla lepšie svetlo na celú správu, ktorá je pomerne rozsiahla, má 70 do 80 strán. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu, hovorí pani predsednička. A teraz máme priestor na výmenu názorov, takisto na predloženie vašich postrehov a otázok. Máme ešte 25 minút, takže by som navrhla, aby ste e, nevyužili viac ako 5 minút z nášho času na položenie otázok. Kto začne, pán Zel? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa pozdraviť pána Katania. Mali sme to potešenie e, spolupracovať vo výbore regiónov spolupracovať na konferencii, ktorá trvala e, dva dní a ktorá mala za tému cezhraničnú spoluprácu. A samozrejme hovorili sme hovorili aj o zavedení tohto nového právneho nástroja Európskom zoskupení pre územnú spoluprácu. V súčasnosti je to e, posledný bod na programe dňa a bohužiaľ iba málo kolegov je tu prítomných, avšak to dúfajme neznáme. E, to, že tomu pripisujeme rovnakú dôležitosť ako mnohé vlády členských krajín, e, pretože priznajme si to otvorene, to je náš hlavný nedostatok. Zoskupenia sú neob, neobľúbeným nástrojom e, vo vládach Avšak e, tí, ktorí majú tú príležitosť e, v, tejto, v týchto zoskupeniach e, spolupracovať, majú inú skúsenosť. Tieto zoskupenia sú relatívne neznáme a preto musíme na nich ešte popracovať. V súčasnosti nový nástroj pre európske zoskupenia takisto aj ustanovujú územnú a teritoriálnu spoluprácu a Eh, hraničné regióny čakajú na to, aby mohli takúto in, e, spoluprácu e, nadviazať a môžu dosiahnuť lepšiu spoluprácu naprieč hranicami, ktoré ešte stále existujú. A takto povediac prinavrátiť normalitu. Práve táto zmena povedie k zjednodušeniu prácu a samozrejme povedie k lepšej spolupráce. Avšak eh, keď eh, hovoríme o 28 členských štátov, majú eh, prístup k cezhraničnej spolupráci, ktorý je veľmi odlišný. A častokrát to práve znemožňuje alebo stiažuje cezhraničnú spoluprácu, preto, preto takýto právny nástroj prostredníctvom ktorého môžu takúto spoluprácu lepšie nadviazať, ako povedala moja kolegyňa Danita Hübner, ktorá prijala tento návrh výboru a, a predložila ho na rokovanie parlamentu a v minulom volebnom období, kde kedy sme prijali jeho pozmenenú verziu, ktorá sa týkala predovšetkým európskych zoskupení pre územnú spoluprácu to samozrejme rozšírilo právnu pôsobnosť, ale aj rozšírilo možnosti e, spoluprácu, keď hovoríme napríklad o službách vo verejnom záujme. Ale samozrejme umožnilo aj angažovanie sa súkromným e, prevádzkam. A samozrejme Chceli by sme tento nástroj e, sprístupniť lepšie aj pre cezhraničnú e, spoluprácu. A to nie len pre členské štáty, ale aj pre susedské e, štáty, ktoré musia implementovať. Musím povedať, ako jeden z tých, ktorí sa zúčastnili na trialógu, je, že členské štáty si veľmi dobre dávajú pozor na to, aby nedovolili eh, hraničným regiónom príliš eh, eh, úzku spoluprácu a nedávali im príliš veľmi voľnú ruku práve kvôli tomu, aby čo najviac rozhodovania o príhraničných regiónoch sa rozhodovalo práve v hlavnom meste. Čo sa týka cezhraničnej e, spolupráce v iných formách, ktoré sú e, bežnejšie napríklad v rámci programu Interreg, e, ty, tam ešte nie je dostatočne jasné, aký je ten právny nástroj, ktorý možno, ale mm, nie nevyhnutne možno využiť. A tento nástroj treba samozrejme aj inštitucionálne poistiť, aby sme vedeli zhrnúť pod neho niekoľko programov. Dokonca v rámci tohto nástroja možno zamestnávať aj e, zamestnancov, predovšetkým e, v takých regiónoch, e, kde je zamestnanosť pomerne zložitou záležitosťou, môže tento nástroj ponúknuť nový nástroj. Ja si z mojej strany myslím, že správa, ktorá nám bola predložená, respektíve štúdia, poukazuje opäť na slabé miesta, e, ktoré sme už chceli v predchádzajúcom trialógu odstrániť, avšak narazili sme na e, odpor členských štátov, e, respektíve rady, na ktorých sa naša snaha zosypala. Túto správu ale teda môžeme mm, využiť, aby sme aby táto diskusia pokračovala na výbore regiónov. A myslíme si, že túto diskusiu možno opätovne uplatniť a nastoliť teraz pri vyhodnocovaní polovice volebného obdobia, pretože teraz máme taký čas, kde aj na základe aktuálnych dianí sú opätovne zavádzané hraničné kontroly. A myslím si, že by sme mali práve aj e, v tomto svetle e, konfrontovať členské štáty, aby cezhraničná územná teritoriálna spolupráca práve spočívala aj e, v tejto oblasti pretože si myslím, že prihraničné regióny spoločným úsilím môžu riešiť e, svoje problémy lepšie. A práve to, na toto je to veľmi dobrý hm, nástroj. Čo sa týka partnerských dohôd a operačných programov, tie sa tu veľmi nespomínali. Komisia hovorila, že toto je právo, e, ku ktorému si e, môže každý prihlásiť Avšak napriek tomu si myslím, že partnerské dohody by mali byť opätovne spomenuté v operačných programoch a presadzované, pretože tie majú úplne odlišnú e, kvalitu a e, môžu priniesť praktickú implementáciu. Ja som veľmi e, vďačný za túto štúdiu, ako aj za všetky snahy, ktoré sme museli na to vyvinúť a som rád, že sme túto diskusiu mohli viesť aj v rámci našej platforme a myslím si, že by sme mohli aj v nastúpenom smere pokračovať aj na našom výbore. Samozrejme a pritom prekonávať a odstraňovať napríklad zbytočnú byrokraciu a riešiť prípadné nedorozumenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Olbricht, chceli ste niečo povedať? Áno, myslím si, že by bolo užitočné eh, pre eh, lepšiu an- analýzu povedať niekoľko slov z histórie. A chcem vám povedať niekoľko slov práve o histórii, ktoré majú Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu eh, za sebou, pretože ja som bol ich prvým spoluprácou je to niečo, čo je záležitosť Európskej komisie. Nie je to nič, čo prípada na miestne orgánov. Chceli sme mať pôvodne čisto európsky nástroj, ktorý sa pôvodne volal EGCC, čiže bol to nástroj pre cezhraničnú e, spoluprácu. Pamätám sa pána, pána Šarlega, ktorý nám vysvetloval, že toto je veľmi jednoduché a veľmi e, priamočiarý nástroj a všetci ju budú akceptovať aj som mu hovoril, že možno celkom nechápete, čo chc- Európa chce, pretože som predvídal postoj členských štátov. A opakujem, toto nie je o technických veciach, toto je ústavný problém. Tento uh, uh, je uh, ústavnej povahy, uh, pretože uh, tu sa uh, stretávajú uh, dva trhy práce, dva, dve ekonomické oblasti. Uh, a preto sme to úplne zmenili tak, aby sme to dali e, do dvoch balíčkov. Zmenili sme a vysvetlili komisie a zmenili sme to z EGCC na EGTC a to je Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu, nie pre cezhraničnú spoluprácu, pretože to otvára množstvo možností. E, avšak e, mnohé výbory, ako aj výbor regionov, boli proti tomu pretože sa báli, že nový nástroj im e, zoberie veľmi, veľmi, e, veľmi dobre fungujúci nástroj medziregionálnej cezhraničnej spolupráce, ako sú európske regióny. Mysleli si, že tento e, nástroj si zoberie niekto iný pod svoje krídla, napríklad nejaké ministerstvo. My sme im vysvetlovali, že aj naďalej môžu e, využívať nástroj pre už existujúce formy spolupráci. E, neboli si celkom istí, že to bude fungovať, avšak my sme im navrhli, aby urobili monitoring nového nástroja. A to akceptovali. A preto e, začali monitorovať. A toto je veľmi zaujímavé. Avšak tie ťažkosti, ktoré máme dnes e, sú ťažkosťami e, z histórie, pretože to nie je vyriešené. Toto je komplexnosť legislatívy, komplexnosť jednotlivých dohôd, ako aj náročnosť a zložitosť e, administratívnych kapacít. Čo bolo v tom čase to najzložitejšie? Bolo to, že Rada Európskej únie súhlasila s týmto nástrojom pod jednou podmienkou, a síce, že sa nebude vytvárať nikdy bez súhlasu ministerstva zahraničných vecí. Pretože tá základná myšlienka bola, že miestne orgány vytvoria Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu a potom prostredníctvom vestníka eh, informujú Európsku radu, že niečo vytvorili a rada mala na mysli ešte problémy medzi e, Slovenskom a Maďarskom, ale aj inými regiónom, e, ktoré boli politicky absolútne výbočné, že by miestne orgány vytvárali niečo bez vedomia centrálnych vlád. Takže od začiatku hovorili, to nepôjde v žiadnom prípade nič takéto nemožno e, vytvoriť bez predchádzajúceho súhlasu vlády. A to samozrejme vytvoril dodatočný tlak na administratívne kapacity, na nové procesy a tak ďalej. A preto máme paralelnú e, situáciu, neviem, či ste z toho vedomí, že tu už je existujúca spolupráca, čo je, funguje celkom dobre. A e, máme na niektorých miestach takýto právny experiment, ako napríklad výstavba mostu, a potom, alebo výstavba nemocnice, alebo e, úplne iné nápady e, projektov medzi Francúzskom a Belgickom, ktoré sú väčšie a majú širší rámec spolupráce. Takže by sme nemali byť e, prekvapení, pretože vzhľadom na to, že všetko, čo v Európe nie je na národnej a štátnej úrovni, ale zahrania, cezhraničnú, zahrania cezhraničný prvok, je všetko veľmi zložité. Mali by sme E, fungovanie e, zlepšiť. Ale vždy je tuto semienko e, pochybnosti od samého začiatku až do dnešných dní. Takže ospravedlňujem sa, že vyvolám vám týchto duchov minulosti a tieto spomienky, ale tie sú dôležité na to, aby sme pochopili, čo mu čelíme v dnešnej dobe. Pri prvom stretnutí rady dve tretiny členských štátov boli absolútne proti. A ja som povedal pánovi Žánovi Šarlegovi, že toto je e, dôkaz toho, ako Európa funguje. A e, nebude to ľahko akceptovateľné nikým. A samozrejme aj vrátane miestnych vlád. Ďakujem e, veľmi pekne. Pán Zeller chcel ešte niečo povedať, potom budeme pokračovať. Jan hat es sehr gut beschrieben. Äh, Jan to veľmi dobre popísal. Ja som už poukazovala na tie odpory, ale otázka znie, či to chceme takto akceptovať, pretože myslím, že komisia predložila návrh o tejto zahraničnej spolupráci, ale ja viem, že potreba takéhoto nástroja vznikla zo samotných regiónov, z niektorých regiónov, ktoré mali kontakty vo výbore regiónov, ktoré tam predniesli tieto ich želania preto je to v regiónoch hlboko zakorenené. Žiaľ, najväčšie problémy sú na nemecko-polskej hranici. Na jednej strane sú tam skrady, ktoré sa domnievajú, že sa týmto nástrojom e, vytvára niečo, e, vďaka, a kvôli čomu by sa museli vzdávať nejaké kompetencie, čo však nie je pravda. Práve naopak, môžu úlohy, ktoré tak či tak majú, e, vybaviť o mnoho koncentrovanejšie, jednoduchšie, a to vďaka spolupráci s kolegami na druhej strane hranice, konkrétne v tomto prípade s polskými kolegami. Či už ide o dopravné projekty, o rôzne spoločné školy, verejné služby, toto všetko je teraz možné. Sú tu však rôzne formy otvor, pretože sa obávajú, že sa vz- musia vzdať nejakých pravomocí a zároveň je to, čo povedal Jan, platí tiež projekty a formy spolupráce sa musia hlásiť v hlavných mestách, a práve v kontexte Nemecka a Polska sú rozličné úrovne Polsku. Je e, za to zodpovedná e, vláda, národná vláda. V Nemecku sú to spolkové krajiny, teda e, spolkové vlády. Už tam tá úroveň spolupráce nie je ideálna, pretože Polské ministerstvo je ochotné rokovať iba s Nemeckým federálnym ministerstvom, nie s jednotlivými krajinskými ministerstvami. A trpia v konečnom dôsledku tí, ktorí chcú realizovať projekty takto cezhranične a často tu ide o veľmi jednoduché veci. Máme niekoľko miest, ktoré kvôli e, takéto štátnej hranici sú rozdelené, či už ide o Gorlic a alebo Kostric, ale najmä Frankfurt od Suvica. Tam je univerzita, ktorá je na oboch stranách, aj na polskej, aj na nemeckej e, strane a študenti prechádzajú z jednej strany hranice na druhú cez Odru. Na to však potrebujú povolenie aj z postupimu, ale aj od polského ministerstva zahraničných vecí. A 5 rokov trvalo, kým bolo možné zriadiť autobusovú linku je to v súčasnosti najfrekventovanejšia autobusová linka v tomto mestečku a preto naozaj je potrebné konať okamžite. Je potrebné prekonať eh, ten odpor, ktorý sa niekedy objavuje na úrovni hlavných miest, eh, ale v každom prípade zároveň je treba zdôrazňovať, že toto nariadenie rozhodne nie je eh, žiadnym protikladom doterajších foriem spolupráce právo. Naopak je to právny rámec, nie je to žiadny nástroj podpory. A práve tento právny rámec umožňuje, aby sa veci pohli ďalej tam, kde mm, niekedy národná legislatíva veci komplikuje, namiesto toho, aby e, dosiahla zjednodušenie. Ďakujeme. Pán van Nistelrooy. Ja, als we nu, nu kijken naar dit rapport en ook horen naar de, de toelichting, eh, dan is het de vraag eh, hoe... tejto téme je e, dôležité vysvetlenie, a teda nám tu ešte chýba. Otázka podľa mňa znie, ako tento projekt rozvinúť ešte stále len v kolíske. Ako však veci posunúť ďalej? Potrebná je o mnoho intenzívnejšia spolupráca na hraniciach. Vieme, že v niektorých regiónoch spolupráca už funguje a to od vzniku EÚ. Sú tu mnohé dobré príklady v čase rozširovania, keď nové členské štáty, tých 12 nových členských štátov prišlo a vstúpilo do EÚ. Bola tu snaha nielen využiť skúsenosti z hraničných regiónov, zo starých členských štátov, ale e, ukázalo sa, že sú potrebné nové právne nástroje, ak chceme E, celý vývoj posunúť o mnoho rýchlejšie, aby to netrvalo 20 rokov, tak ako v minulosti. Zistili sme, že potrebujeme vhodný administratívny rámec, vďaka ktorému by členské štáty sa mohli dohodnúť na takýchto formách regionálnej spolupráce. Ale možno sme trošku pocenili, aké to um, je jednoduché. Ja som e, kedy si pôsobil na Európskom združení pohraničných regiónov. Vtedy sa tomuto venovali všetci, nielen komisia. Musíme sa teda snažiť zhromažďovať pozitívne príklady dochádza už k pozitívnym príkladom. Stretávajú sa starostve primátory, sú um, a také, ktoré môžeme využiť a šíriť ďalej, ak chceme niečo dosiahnuť. Tým by sme dali spolupráci ďalšiu dimenziu. Ale ak sa v členských štátoch táto problematika nevníma pozitívne, tak to rozhodne fungovať nebude. Môžeme povedať, že v Holandsku máme spoluprácu medzi Holandskom a Nemeckom vzniklo niekoľko nástrojov medzi spolkovými krajinami v Nemecku a tiež s podporou Valónska. Ale nenesie to názov Európske zoskupenie. Nemusí to niesť takýto názov. Hlavná vec je, aby to fungovalo Máme vytvorený nástroj, má aj pozitívne aspekty, ale veľmi zriedkavo sa používa tento názov v operačných programoch. Vo vašej správe hovoríte, že budú potrebné ďalšie hodnotenia, áno, ale skutočnosti hovoríme predovšetkým o cezhraničnej spolupráci. O toto podľa mňa skutočnosti ide a podľa mňa sa to nenazýva správnym menom. Pozrime sa na rozvoj územnej súdržnosti. Toto všetko je súčasťou našej diskusii. Nesie to so e, sebou aj cezhraničný aspekt e, a to je podľa mňa dôležité. V cezhraničných a pohraničných oblastiach sú problémy, ktoré sa dajú riešiť. Vspomínate študentov, ktorí musia prekračovať rieku, a mnohé iné problémy. Ja vám môžem povedať e, z posledných 20 rokov, že my už e, konkrétne skúsenosti máme a potrebujeme konkrétne nástroje na ich riešenie. Ďakujem pekne. Teraz dáme s potešením slovo pánovi Katajnovi, ktorý je koordinátorom platformy príslušnej tejto tematiky po výbor regiónov. Možno by nás mohol informovať o semináre o to, tomto európskom zaskupení. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Využijem túto príležitosť hovoriť po, taliansko, po taliansky, e, pretože ma veľmi zaujal tento historický exkurs pána Olbrichta. Samozrejme, e, dnes sa tu stretávame s mnohými technickými problémami a niektoré politické aspekty, ktoré sťažujú naozaj dotiahnuť do plného úspechu európske zoskupenia. Tento nový e, právny nástroj, ktorý majú k dispozícii miestne samozprávy, a ktorý je na európskej úrovni a ktorá môže podporiť cezhraničnú spoluprácu. E, avšak e, toto je, je taký stred dvoch vízií Európy. Jeden je E, jeden princíp spočíva na e, mm, zostupnom princípe, na princípe z hora nadol, ako pripomenul pán Olbricht. Aj potom je tu tá vízia e, vzostupná, kedy Európu budujeme z dola nahor, ktorá funguje na miestnych komunitách a regiónoch. A práve táto vízia má potrebu a práhne po takých nástrojoch, ako sú e, európske zoskupenia. A samozrejme, hovorili sme tu o e, seminároch, o účasti zoskupení. A zajtra máme konferenciu, e, kde ho budeme hovoriť o cezhraničnej spolupráci. A tento seminár samozrejme tiež poukazuje na mnohé komplikácie. Avšak e, je to naozaj veľká e, politická téma, ktorú nesmieme strácať zo zreteľu. E, výbor regionov považuje Európske zoskupenie za strategický nástroj, pretože sa zvyšujú kapacity také regiónov ako aj miest byť účastní na procese rozvoja cezhraničnej spolupráci, ktorá samozrejme má aj administratívne formy preto výbor región e, vytvoril platformu pre Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu, e, ktoré e, má monitorovať implementáciu národných legislatív a snaží sa vrhnúť viac svetla a propagovať toto to e, právne opatrenie a samozrejme riešiť problémy tak, ako sa vyskytujú. Naša e, platforma má za úlohu aj registrovať všetky nové európske zoskupenia a samozrejme e, informovať o ich vzniku výbor regiónov. A samozrejme máme v súčasnosti register, ktorý hovorí, že máme 56 európskych zoskupení v ktorých je zapojených viac ako 100 eh, miestnych samozpráv vo viacej ako viac 20 členských štátov. Eh, samozrejme, nie je to malé číslo, ale nie je to nejaké vysoké číslo po toľkých rokoch fungovania. Musíme sa eh, zamyslieť tak nad kritickými prvkami, ako aj prínosmi. Predsedníctvo Luxemburska poukázalo na potrebnosť revidovať Mm, právne nástroje, s ktorými sa môže posilňovať cezhraničná spolupráca. A výbor regiónov na zasadnutí 13. oktobra schválil stanovisko k tejto iniciatíve, ktorá prehlbuje tému potreby lepšieho, lepšej regulácie E, odkážem vás na naše stanovisko, ale chcel by som z neho počiarknúť e, iba problémy, ktoré výbor regionov e, určil z toho operatívneho zmyslu. V prvom rade sú tu členské štáty, e, ktoré nezdielajú a nezapracovávajú e, zmeny v legislatíve o európskych zoskupeniach, ktoré zjednodušujú e, procesy, čo bol samozrejme veľmi pozitívny krok a ktoré privítala a privítal aj výbor regionov. A chcel by som sa poďakovať pani Celer za to, že bola spravodajkyňou tohto opat- opatrenia, ako aj našej predsedničky výboru REGI. Niektoré e, členské štáty však nevítajú tieto zmeny a jednoducho ich neimplementujú na národnej úrovni. A necelá polovica e, štátnych orgánov e, vyvinula nástroje pre novú implementáciu európskych zoskupení na medzinárodnej úrovni. To bol stav k minulému roku a takisto aj nám chýba účasť na existujúcich, e, ex, existujúcich e, zoskupení na súčasnom trende. Takže ten obraz e, je taký veľmi rôznorodý. Má tie svetlé, ale aj temné miesta. Prečo sme nevyriešili ešte problém Európskeho zoskupenia a jeho miesto v Interreg programe? Je to aj pomerne zložité na pochopenie. Program Interreg bol vytvorený pre cezhraničnú spoluprácu a na to boli aj dizajnované európske zoskupenia pre územnú spoluprácu. Avšak nemôžu sa zúčastňovať na programoch Interreg. E, nariadenie e, má identifikovať európske zoskupenie ako prioritu v rámci cezhraničnej spolupráci, avšak nie len v rámci programu Interreg eh, vykazuje problémy. Sú tu aj iné programy. Napríklad Life Cosme, ktoré sú výlučne pod kontrolou jednotlivých členských štátov a eh, takisto sa na nich nemôžu zúčastňovať európske zoskupenia alebo programy ako Urbat, ktoré nepredpokladali možnosť financovať projekty, ktoré vznikajú v rámci európskych zoskupení. Imba Interact e, pozitívne spolupracuje e, s európskymi zoskupeniami, ale ani ten priamo nefinancuje projekty. Vytvorili sme tu nástroj, ktorý sa využíva veľmi zložitým spôsobom. E, preto má tento nástroj iba čiastočný úspech Samozrejme, okrem toho, európske zoskupenia majú e, svoju vlastnú právnu subjektivitu, pod ktorou fungujú e, v rozličných členských e, štátov. Členské štáty by mali reflektovať aktivity európskych zoskupení vo svojej legislatíve, avšak takúto možnosť E, nie je nikdy k dispozícii. Čiže toto je ďalšia prekážka konkrétnej e, aplikácii v jednotlivých krajinách. Podobne, e, rovnako ako aj zo skupenia, a v tretich krajinách neboli vyvinuté a neboli vytvorené boli tu dohody, no ako napríklad e, s Moldavskom či s Ukrajinou, ktorá vytvára permanentné štruktúry pre cezhraničnú e, spoluprácu, avšak tie sa nikdy nepretavili do praxe. A chcel by som na, kon, na konci počiarknúť ešte jednu vec. To samozrejme neznamená, že, že musíme vyliať e, vaničku aj s dieťaťom, pretože vieme, aké zaujímavé projekty už prebiehajú a počet zoskupení e, e, stúpa. Takže e, sa počet zoskupení zvýšil, zvyšujú svoje rozpočty a robia samozrejme aktivitu, ktorá je e, prínosná. Avšak v súčasnosti miestne samozprávy nemajú vedomosť o potenciáli tohto nástroj a e, mohli by ho poznať lepšie a lepšie využívať jeho veľký potenciál. Ak si myslíme, že budúcnosť e, Európy by sa mala hýbať smerom viacúrovňovej správy, tak potom tieto mm, nástroj je veľmi kľúčový na to, aby sme dali Európe e, veľmi špecifickú e, právnu e, stopu. Samozrejme je to veľmi dôležitý nástroj aj pre makroregionálne stratégie, a ktoré umožňuje vytvoriť projekty, ktoré sú, fungujú na oboch stranách hranice, čo povedie k Európe, ktorá nie je rozdelená hranicami, ale ktorá funguje na jednoliatých regiónoch, ktoré fungujú napreč eh, hranicami. A myslím si, že práve toto Európa potrebuje. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Máme tu aj zástupcu Európskej komisie, pán Alexander Ferstel. Ak sa nemýlim, nech sa páči. Chcete sa ujať slova? Ďakujem. Ďakujem aj za túto správu, aj za zaujímavú diskusiu. Európske zoskupenie pre územnú spoluprácu je pre nás eh, významným eh, nástrojom eh, pre územnú spoluprácu najmä v cezhraničnom kontexte. Toto nariadenie nám pomohlo minulosti v plnení rôznych programov, ale prekročili sme aj tento rámec, aj tematicky vnímame konkrétne príklady od nemocníc k siete mobility, ale taktiež e, sa prekročil rámec programov Interreg, čo rozhodne podľa mňa nie je negatívny aspekt. Čo sa týka plnenia nového nariadenia, isté, že ešte je priskoro vyvozovať nejaké závery. Nariadenie stanovuje, že správa do augusta 2008, komisia musí vypracovať správu do roku 2018 do augusta. Um, doposiaľ máme 56 konkrétnych príkladov, ktoré dokazujú, že je to vynikajúci nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce. Myslím si, že teda tento presun od právnych riešení ad hoc k stabilnejším právnym rámcom je rozhodne eh, dôležitý v tomto kontexte. Čo sa týka v budúcnosti komisia bude naďalej um, podporovať eh, regióny k využívaniu tohto nástroja aj mimo programu Interreg. Chceme sa poďakovať aj eh, za úsilie eh, výboru regiónov a Európskeho parlamentu, aby podporovali využívanie tohto nástroja. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani doktorka Zelmerová. Eh, môžete odpovedať? Ďakujem za to, že ste uvítali prácu, ktorú sme urobili za túto správu. Niekoľko komentárov. My sme sa v minulosti nevenovali týmto správam, pretože už bolo o tom povedané veľa predtým, ako je napísané. Čiže my sme sa chceli zamerať na budúcnosť, nehovorili sme o minulosti, aby sme vyvodili závery o tom, ešte čo existuje, čo ešte treba urobiť. Ako pán Celer uviedol, nuž tie prekážky sú podrobnejšie popísané e, v tej správe. Za ten krátky čas som sa k tomu nemohla vyjadriť, ale poukázali sme aj na niektoré pozitívne skúsenosti a tu e, by som nesúhlasila, keď sa povie, že ten nástroj sa nevyužíva na základe komplikácií a e, použitia v Interreg. Dosiahli sme dobré výsledky pri niektorých EGTC. Opýtajte sa kolegu z komisie, ktoré zachádzajú aj nad rámec využitia e, fondov Interreg. No ale chce to čas. A možno by sme to mohli takto vnímať. Rôzne druhy rastlín e, si vyžadujú e, rozlične dlhý čas na to, než dozrejú a e, treba dostatok času na rôzne ciele za EGTC a ak chcete viac integrácie v rade regionov, ako aj v ceznárodných subjektoch, tak to chce viac času, viac školenia, viac šírenia E, znalosti a to je e, taký zdlhavejší proces. A môžeme sa len poučiť e, zo skúseností, ktoré máme v súčasnosti, aby sme získali viac poznatkov o tom, čo by mohli byť ďalšie kroky na ďalšie vylepšenie právneho rámca pre EGTC. Takže to je všetko. Ďakujem. Zeller, like to... Ďakujem, pán Celer. Sa chce vyjadriť jeden drobný komentár a ten si neodpustím nie je to výčitka e, voči e, e, spolupracovníkom komisie, ale mám tu jednu požiadavku na komisiu. Ak na budúce predložíte správu o kohezii, No a cezhraničná spolupráca je taká dôležitá, ako sa nám to vždy hovorí, tak by toto malo byť spomenuté aj v správe koheznosti a nie ako v tej poslednej správe, že to úplne e, bolo zanedbané a až parlament vo svojej správe ešte raz na to poukázal, aké nástroje existujú eh, v oblasti cezhraničnej a územnej spolupráce a čo je dôležité. Ale myslím, že to by mala urobiť aj komisia. Ďakujem. Yes, Áno, máte absolútne pravdu. Už sme to spomenuli v našej správe. Poukázali sme na to a naša diskusia na zasadnutí takisto nasledovala. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prezentáciu štúdie, možno správu o implementácii k tejto konkrétnej téme. Máme informácie, To je len taký návrh. Áno, mohla by to byť dobrá správa do budúcnosti, ale najprv sa pozrieme na tie ďalšie správy, ktoré sa zameriavajú na územnú spoluprácu a potom môžeme pokračovať e, s otázkou e, európskych zoskupení pre európsku spoluprácu e, tu v Regi. Takže ďakujem veľmi pekne, možno ešte budeme pokračovať v tejto práci, ale v každom prípade pre výbor Regi bude zaujímavé sledovať tento proces, získavať informácie o tom, ako sa rozvíja tento nástroj, o ďalších možnostiach, príležitostiach a majme na pamäti, že keď sa snažíme pochopiť, ako prebieha územná kohezia v niektorých členských štátoch, tak e, sa opýtame ministrov e, na územnú spoluprácu a územnú kohéziu a nie len na operatívne programy, ale to je samozrejme na nás. Takže ďakujem veľmi pekne za e, túto diskusiu. Vážení páni, členovia REGI, kto ste tu, teraz môžeme e, schváliť rozhodnutia, ktoré prijeli koordinátori. E, e, dopoludne sa uskutočnilo stretnutie koordinátorov, boli prijaté rozhodnutia, ktoré boli distribuované všetkým členom výboru REGI. Ak nie sú k tomu žiadne komentáre, ale áno, pán Van Istoroj, ďakujem veľmi pekne máme protokol, všetko je správne. K jednému bodu, k bodu 7, tu by som chcel doplniť informácie o aktuálnom stave e, politických skupín, e, uznesenie o zjednodušovaní, o simplifikácii. Mám ten text tu, ale tu, kde sa uvádza coordinator to not, tam traja koordinátori povedali, že ich skupiny nemali dostatok času. To je jediné, čo tam je uvedené, ale chcel by som doplniť, že EPP a ALDE nemalo výhrady, aby to bolo celý ten kontext, aby tam bol. Takže len také doplnenie tam navrhujem. Môžem vám to dať a potom je to vybavené. Ďakujem veľmi pekne. Trošku sa tým ujasňuje obraz a situácia ohľadom e, rezolúcií a rozhodnutí, ktoré boli prijaté dnes. Berieme to do úvahy a prosím, keby ste, e, to, keby ste nám to mohli dať písomne. Dobre, v poriadku. Dobre, ďalší bod na programe sú rôzne otázky. Máme rôzne otázky? Nie. Nevidím. Musím pripomenúť, že následujúca schôdza REGI sa uskutoční 30. novembra popoludní od 15. do 18. hodiny 30.